Dear colleagues. a kolegovia, ja vyhlasujem toto stretnutie za otvorené a chcem na úvod povedať, ako viete, minulý týždeň Európsky parlament mal strednodobé rekonštitučné byro a volili sa, volili sa predseda a podpredsedovia. Teraz budeme v parlamente hovoriť viac po taliansky, pretože bol zvolený za predsedu môj kolega Antonio Tajani a tomu chcem zaželať e, veľa úspechov v druhej polovici funkčného obdobia. A ja teda nebudem e, kandidovať ako predseda Envy a preto by som e, chcel vyjadriť svoje úprimné poďakovanie všetkým členom sekretariátu, zamestnancom, všetkým štyrom politickým skupinám a najmä môjim asistentom eh, Carmena Dario za eh, činorodú prácu v prvej polovici funkčného obdobia mandátu. Bolo pre mňa cťou byť predsedom tohto výboru a budem naďalej pracovať s vami ako člen tohto výboru s rovnakým nasadením. Ďakujem všetkým. Thank you. Ďakujem vám. Prepačte, pán predseda. Predtým, než budete pokračovať, neviem, eh, či toto bude taký ten smrteľný bosk, pretože to povie teraz eh, člen zelených, ale Chcel by som vám skutočne poďakovať za tieto dva pol roka, e, čo ste strávili ako predseda. Boli ste spravodlivým e, predsedom pre všetkých, e, no, pre všetky skupiny a Nastolili ste tu veľmi pozitívnu e, atmosféru. Neviem, či je to ten prípad vo všetkých ostatných výborov. Vy ste tu skutočne nastolili veľmi pozitívnu atmosféru, pracovnú atmosféru. A to je veľmi dôležité. Takže menom, v mene všetkých e, kolegov a najmä v mene e, zelených, a to je ten smrteľný bosk, vám chcem povedať, že nám budete chýbať a chceme vám skutočne eh, poďakovať, eh, hoci možno to, čo som povedal, vás bude stať hlasy niektorých vašich voličov. Eh, ďakujem vám veľmi pekne za vaše zelené slova. Ja, kolegyňa a kolegovia, nechcem začať debatu, ale chcem vás požiadať, aby ste pokračovali s týmto konštitučným stretnutím, ktoré je dôležité pre všetkých. Chcem pri spomenúť, e, že cieľom je e, e, zakonštitovať byro a zvoliť predsedu na základe pravidla 204 rokovacieho poriadku. Takže predseda a podpredseda vo štyroch po sebe nasledujúcich rokovaniach. Ja už som bol informovaný o tom, že sa hlasovania zúčastnia aj mnohí náhradní členovia Pán Zany hraní pána Branena, pán Aja Lajnes nahradí e, pani Kabeson, pán Federle nahradí e, e, pána Jana Gerbrandyho, pán Volken nahradí pána Poca, pani Peter nahradí pani Tolic a Pani Garcia Aguilera nahradí pani Wilmot a pani De Monte nahradí eh, pána Zoffoliho. Máme tu ďalšieho náhradníka, pán Zib, nahradí, alebo bude nahradený eh, pani Ranskersia a pán Onsling nahradí pani Oken a pán Stajs nahradí eh, pani Rivasi. Takže teraz môžeme začať hlasovaním. Chcem vám pripomenúť, že počas voľby Bíra a vzhľadom na to, že tu ide o druhé eh, eh, hlasovanie nemôže sa hlasovať rukou. E, ktorý, tí, ktorí nemáte so sebou hlasovacie karty, prosím teda doneste si ich čo najskôr, aby ste vôbec mohli hlasovať. No a teraz treba pripomenúť, že máme dnes platné kvórum aj preto, že je nás tu viac než 80 e, v miestnosti. A teraz nominácia na voľbu predsedu tá nominácia e, môže prísť od politickej skupiny alebo od poslancov. Pán Líze, prosím. Ďakujem pekne, Giovanni, aj napriek tomu, že času nie je veľa. Po tom bosku smrti zelených e, ešte raz v mene EPP a myslím si, že aj v mene všetkých poslancov e, chcem vyjadriť veľkú spokojnosť so tvojou prácou, Giovanni, ako predsedajúci. Veľmi dobre si viedol zasadnutia a Bojoval si hlavne za náš výbor veľmi úspešne, keď ostatné výbory z času na čas sa domnievali, e, že by malo prísť ku kráteniu našich kompetencií a naozaj sme mali dobrú atmosféru spolupráce a sme radi, že po tom, čo si pracoval v iných výboroch, že si teraz e, tu naďalej a zostaneš naďalej na tomto výbore ako plnohodnotný člen a myslím si, že ako vplyvný e, člen tohto výboru a naďalej aj parlamentu tie stopy, ktoré musia, alebo teda tie, tie, tie, tie šlapaje, do ktorých musia nastúpiť tí ďalší kandidáti, tie budú, tie sa budú ťažko naplňať. Ale samozrejme túto úlohu e, dúfame budú naplňať Zelánom a s zanietením Dina Valian, ktorá bola e, podpredsednička posiaľ, tá je nominovaná za nás a už aj predtým e, pracovala na úrovni tohto výboru. A e, samozrejme sa nám zdá, že je škoda, že Giovanni odchádza, ale tentokrát máme dobrú kandidátku a chcem vás poprosiť o podporu pre Adianu Valenu. Ďakujem. Ďakujem, Peter. Sú ďalšie návrhy? Nie sú? Tak v tom prípade myslím, že môžeme E, pani Adinu Valen vyhlásiť e, aklamačne za predsedničku tohto výboru. Chcem Adinu požiadať, aby prišla sem na pódium a aby ma nahradila. Prosím. So, good afternoon. Takže kolegyňa a kolegovia, dobré popoludne a ďakujem vám za podporu a ja sa ujímam zodpovednosti e, predsedničky tohto výboru, ktorý je asi tým najdôležitejším e, v parlamente, pretože pokrýva veľký e, počet tém a je to veľmi dôležité pre našich voličov, no, volebné obvody a veľmi sa teším na spolupráci s vami všetkými. Budem sa snažiť podporovať vás v práci a podporovať e, tento výbor v tomto parlamente. A ďakujem ti, Giovanni, a takisto ti chcem poblahoželať e, k tvojej práci v tomto výbore a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Kolegyňa a kolegovia, teraz voľba podpredsedov. Ako sa už povedalo, máme platné kórum Začnem teda e, vyzvaním na e, nominácie prvého podpredsedu. E, pani Eichhout, prosím. Thank you very much and uh, welcome. Pán Eichhout, ďakujem. A ďakujem a vítam vás, pani predsednička. Je pre mňa veľkým potešením na vrhnúť pána Benedikta Čavora za zelený, ktorý už je tu 2,5 roka a myslím, že má už obsiahle skúsenosti Takže by sme ho chceli navrhnúť opäť ako prvého podpredsedu výboru Envy. Ďakujem vám. Sú ďalšie nominácie? Ak nie, tak musím poznamenať, že pán Žavo plní všetky podmienky na to, aby mohol byť kandidátom a chcem sa ho spýtať s tým, či súhlas, na to, či súhlasí s touto nomináciou. Áno, áno, pani predsednička, ďakujem, pán Žavo. Keďže ste jediným kandidátom, tak navrhujem, aby sme ho zvolili za prvého podpredsedu aklamačne, takisto, ak súhlasíte. Pán Žava, prosím, poďte sa posadiť tu vedľa mňa sa predsednícky stôl a teraz druhý podpredseda a jeho voľba. Aké sú návrhy? Alebo návrh, pani Dali. Madam Chair, um, first of all... Eh, pani predsednička, v prvom rade vám blahoželám eh, k vášmu zvoleniu a teším sa na to, že naše pracovné vzťahy budú naďalej veľmi dobré, podobné ako s našim predchádzajúcim predsedom, ktorému chcem poďakovať za e, usilovnú prácu a podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami počas nasledujúcich 2,5 rokov. A pokiaľ ide o druhého podpredsedu za sociálnych demokratov, by som chcela navrhnúť pani Dacianu Sarbu, e, ktorá už e, mala túto rolu počas prvého mandátu, takže toto je náš, náš návrh a žiadame o jeho podporu. Ďakujem, pani Zalisu. Ďalšie nominácie. E, kandidát e, plní všetky podmienky, kandidátka plní všetky podmienky, pani Sergu, Príjmate? Áno. Vzhľadom na to, že e, ste jedinou kandidátkou, tak navrhujem vašu voľbu aklamačne. Áno, ďakujem. A týmto ste zvolená a Chcem vám poblahoželať a pozvať vás k predsedníckému stolu. Tretí podpredseda Pani Rid, eh, ďakujem. Pani eh, predsednička, som koordinátorkou EFTD v tomto výbore. Chcem navrhnúť eh, kandidatúru Pedicíny a Pienikola. Eh, bol členom tohto výboru e, počas 2,5 roka a, a bola takisto potvrdená aj jeho kandidatúra pre sekretariat NV. Ďakujem vám. Sú nejaké ďalšie nominácie, pani Dali? Ďakujem, pani predsednička. V mene SND by sme e, Pavla Poca chceli nominovať na post podpredsedu. On už eh, posledné dva roky eh, zastával tento post, je veľmi aktívnym členom tohto výboru. Chcem požiadať kolegov o podporu pre nomináciu Pavla. Ne, necíti sa dnes dobre, takže tu dnes nie je, ale poslal svoj súhlas s nomináciou a to písomne. Ďakujem vám. Ďakujem. Sú iné nominácie? Nie sú. Takže obaja kandidáti plnia podmienky na nomináciu a máme súhlas oboch kandidátov s nomináciou. Vzhľadom na to, že máme dvoch kandidátov, budeme musieť hlasovať elektronicky. Budeme hlasovať. Majú všetci hlasovacie karty? Áno. Dobre. Dovolte, aby ja som si zobrala svoju. Takže budeme postupovať takto. Každý kandidát bude mať určitú farbu. Kandidát, ktorého uprednostňujete, e, pri tom kandidátovi musíte stlačiť príslušný e, e, gombík, takže pán Petičín zelená farba a pán pod červená farba. Takže musíte stlačiť zelenú za pána Peričíny alebo červenú za pána Poca. Podľa toho, aké máte preferencie, máte len jednu možnosť hlasovať. Ak sa chcete zdržať, tak musíte mať kartu zasunutú, ale nehlasujete. Takže môžeme začať hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Zdá sa, že je problém. Možno. E, takže hlasovanie stále trvá. Musíme ho začať znova. Tak prosím, hlasujte opäť znova. Toto nie je moja chyba. Takže hlasovanie je otvorené opäť. E, problém bol, že to nebolo tajné. Takže hlasovanie je ukončené. A 54 hlasov Môžete to premietnúť na obrazovku? Áno. Toto je výsledok. 40 hlasov. Pán Poc je zvolený ako tretí podpredseda. Pozvala by som ho za predsednícky stôl, ale nie je tu, takže na budúce, ale blahoželám mu. A teraz voľba štvrtého podpredsedu pani Dali. Ďakujem, pani predsednička. Opäť v mene SND chcem nominovať Žila Paňo ako štvrtého podpredsedu žil, plnil túto rolu posledné dva pol rok, posledných pol roka, je veľmi aktívnym členom tohto parlamentu a je jedným z poslancov SND, ktorý veľmi prispieva tomuto výboru, pokiaľ ide najmä o otázky súvisiace s klimatickými zmenami, takže by som chcela kolegov požiadať o láskavú podporu. Ďakujem pani Dali. Sú ďalšie nominácie? Ak nie, tak e, chcem povedať, či kandidát plní podmienky, príjima kandidát e, túto nomináciu? Áno. Ďakujem vám. Máme len jedného kandidáta a preto navrhujem, aby sme ho zvolili aklamačne. Áno. Blahoželám Páni, pánio, prosím, pripojte sa k nám. thank you very much to all. Now the constitution of the committee. Ďakujem pekne všetkým. Týmto sme ukončili uh, e, ustanovujúcu schôdzu nášho výboru a teraz prejdeme k programu, k riadnemu programu našej schôdze, najskôr niekoľko oznámení. So, a new point on the approval of the coordinator's recommendation. Budeme sa teda držať odporúčaní koordinátorov z 12. E, januára. Máme to doplnené ako bod 7a na programe na zajtra. Hlasovanie. Ak e, nám zvýši čas, tak chcem navrhnúť, aby sme chcem poprosiť asistentov láskovo o tichosť v sále. Takže zajtra k hlasovaniu, ak bude dostatok času, navrhujem, aby sme pristúpili k hlasovaniu potom, čo odhlasujeme rámcovú smernicu o odpade, aby sme tiež eh, hlasovali o bode 18, potom čo budeme hlasovať o bode 13. Ak nebudú k tomu žiadne námietky, tak budeme považovať eh, program s takouto úpravou za schválený. Vzhľadom na to, že pán Gerbrandy ktorý je spravodajcom pre e, e, spoločne vynaložené úsilie, teda bod 10, e, má problémy s dopravou, nemôže byť prítomný dnes popoludní, preto navrhujem, aby sme tento bod posunuli úplne na záver zajtrajšej schôdze. Ak teda súhlasíte s takouto úpravou, tak by som týmto mohla skonštatovať, že týmto je návrh programu takto upravenej podobe schválený. Ďalej informácie z misie na zasadnutí IKO z oktobra minulého roka. Informácie z tejto cesty sú k dispozícii všetkým poslancom e, v ich zložkách. Ide o ad hoc misiu, služobnú cestu nášho výboru na valnom zhromaždení IKO, teda Medzinárodnej organizácie pre leteckú dopravu. Tam sa schválilo uznesenie o vytvorení offsetového režimu e, pre leteckú dopravu v oblasti emisí CO2 pre medzinárodnú leteckú dopravu v hodnotách nad e, stanovenou hranicou do, roku 2000, do roka 2020 ďalej seminár o podpore trhu pre druhotné e, suroviny. V ekonomike toto prebehne 31. januára od 13.30 do 14.30 bude k dispozícii tlmočenie v 21 jazykoch a ako zvyčajne všetky podklady schôdzi sú k dispozícii elektronicky v aplikácii e-meeting a naša schôdza je tiež vysielaná na internete. Odporúčania koordinátorov boli rozoslané všetkým elektronicky. Ak nebudú žiadne námietky, tak ich budeme považovať za schválené. A čo sa týka našej schôdze e, z októbra 2016, a nech budú žiadne námietky k tejto zápisnici, budeme považovať zápisnicu za schválenú do konca e, tejto našej schôdze, ktoré teda nebudú žiadne námietky. Týmto sme vyčerpali oznamy a teraz prejdeme k prvému bodu. Konkrétne ide o bod 9. Musím vás ešte poinformovať o časovom pláne. Hlasovanie v výbore prebehne 31. januára a potom e, budeme musieť potvoriť hlasovanie aj v pléne. Ide o správu pani Kadenbach o kontrolách a činnostiach. Ako som už povedala, bod 10 sa odkladá na zajtra. Teda teraz prejdeme k bodom 11 až 12 spoločne. E, budeme teda prejednávať e, štúdiu a tiež návrh správy o smernici o banskom odpade. Spravodajcom je pán Holveni. Neskôr dáme slovo našim odborníkom. Najskôr z EPRS tu máme e, pani Katarínu Kraflovú ktorá nám e, priblíži stanovisko oddelenia pre ex post e, hodnotenie dopadov. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Naše oddelenie e, má za úlohu podporovať vás vo vašej práci v implementačných správach. Konkrétne sa zameriavame na implementačné hodnotenia, kde sa vyhodnocuje praktická škála dopadov politických eh, rozhodnutí eh, v kontexte piatich eh, kritérií. Poprvé relevantnosť, koherentnosť, efektívnosť, účinnosť a pridaná hodnota na európskej úrovni. Čo sa týka činnosti výboru ENVY, vypracovali sme správy um, o um, surovinách, teda na, k vášmu stanovisku k surovinám, to sme prezentovali v máji. Uh, Tiež dnes eh, máte na programe ďalšiu správu, ktoré sme zaujali stanovisko. Tam ide o banský odpad. Naša štúdia je rozdelená na dve časti. V prvej časti je um, analýza praktických dopadov na základe aktuálne dostupných eh, údajov. A v druhej časti popisujeme vyhliadky efektívneho spracovania odpadov v kontexte obehového hospodárstva môj kolega doktor Eberhard nám približí bližšie túto štúdiu. Obe tieto prezentácie sú k dispozícii tiež na aplikácii e-meeting. Neskôr by som približila teda e, základné odporúčania. Ešte predtým však v krátkosti približím smernicu a tiež praktické dopady tejto smernice, najmä v oblasti plnenia v členských štátoch. A tiež e, spomeniem schválenie niektorých opatrení v komisii smernica stanovuje opatrenia, postupy a tiež usmernenia na e, zníženie alebo zabranie vôbec vzniku dopadov e, ťažobného e, priemyslu a s tým súvisiacich odpadov. Najmä e, smernica popisuje prísnejšie požiadavky vzťahujúce sa na um, oblasť 1a. Tie sa vyznačujú vyšším rizikom e, ohrozenia zdravia. Lehotá na transpozíciu tejto smernice e, vypršala 1. maja 2008, ale všetky krajiny, ktoré boli členskými štátmi EÚ k tomuto dátumu, majú problémy s transpozíciou z hľadiska časového plnenia, kvality alebo oboch týchto faktorov. Okrem toho, od konca e, minulého roka v novembri e, neboli uzavreté e, postupy v konaní voči štyrom členským štátom z hľadiska neplnenia niektorých aspektov tejto smernice. Teda aj keď väčšina členských štátov prijala právne opatrenia potrebné na schválenie ustanovení tejto smernice, nedá sa očakávať, že bude rovnaká situácia pre všetkých v praktickej oblasti plnenia vo všetkých členských štátoch zatiaľ. A preto štúdia odporúča, aby transpozícia z hľadiska kvality sa čo neskôr uzavrela, aby boli zaistené rovnaké podmienky v praktickom plnení tejto smernice v celej Európskej únii z hľadiska podpory praktického plnenia je potrebné splniť e, isté opatrenia, aby komisia mohla poskytovať poradenstvo členským štátom. Tieto opatrenia, ktoré sa popisujú v smernici, už boli schválené až na usmernenia o inšpekciách a kontrolách. E, Tieto e, opatrenia chýbajú a spôsobuje to problémy, pretože členské štáty nemajú k dispozícii potrebné údaje, e, ktoré potrebujú naplnenie. Teda ak e, sa to nezaistí, teda ak sa nenapraví tento nedostatok, dá sa predpokladať, že um, subjekty v praxi budú e, vystavené rôznorodým pravidlám v celej EÚ a preto sa nebude môcť zaistiť riadne plnenie smernice v všetkých členských štátoch. A teda praktická implementácia bude na rozlišnej úrovni v členských štátoch. E, ďalej, e, jednotné inšpekcie si e, budú vyžadovať rovnaké pravidlá napríklad do hľadiska výšky nákladov, aby bola zaistená čo najväčšia efektivnosť celej EÚ. Štúdia odporúča, aby komisia schválila usmernenia o kontrolách čím skôr, tak aby je bolo možné zaistiť jednotný prístup k kontrolám celej EÚ. Komisia má v pláne schváliť tieto usmernenia do um, roka 2018. Teraz v krátkosti k záverom v oblasti praktického plnenia tejto smernice. Členské štáty majú povinnosť informovať o praktických aspektoch plnenia každé tri roky, tým, že musia vyplniť dotazník. Doposiaľ e, prebehli dve kolá, ktoré sa týkali praktického plnenia v rokoch 2008 a 2014. Kvalita e, týchto informácií bola podrobná analýze, v novembri konkrétne váš výbor mal možnosť prejednať tieto výsledky aj s komisiou. Komisia najmä skonštatovala, že predložené údaje nie sú dostatočne relevantné na to, aby bolo možné získať jasný prehľad o praktických aspektoch plnenia tejto smernice. Konkrétne členské štáty informovali o opatreniach, ktoré prijeli na národnej úrovni a nie o plnení tých opatrení v praxi. Naša štúdia zistila, že dotazník na zhromažďovanie údajov sa vyznačoval viacerými nedostatkami, eh, čím sa znižuje kvalita predložených údajov. Vidíme podrobnosti priamo v štúdii. Eh, tiež ďalšie nedostatky, ktoré by sme chceli spomenúť, sa týkajú toho, že tento dotazník eh, neumožňuje vytvorenie databázy o zistených údajoch. Je to preto, že dotazník nezavezuje členské štáty informovať o presných e, počtoch zriadenia tiež o ich umiestnení na území. Bez um, takéto databázy bude um, nemožné monitorovať riadne plnenie tejto smernice v praxi. A preto štúdia odporúča, aby systém informovania každé tri roky sa sprísnil a aby sa to vnímalo ako priorita a to dokonca urgentná priorita, najmä vzhľadom na to, že tretie kolo informovania začne už v máji tohto roka. Dostupné údaje naznačujú, že v rokoch 2008 až 2014 boli zistené e, nasledovné aspekty a boli označené za problémové v oblasti praktického plnenia. E, klasifikácia zariadení v oblasti banského odpadu nebola presne zadefinovaná, najmä v oblasti eh, kategórie. A prečo je to problém? Ak totiž eh, je takéto zariadenie spracovanie banského odpadu eh, nie je zaradené do správnej kategórie zariadení, teda či spadá alebo nespadá do kategórie A, znamená to, že toto zariadenie sa nebude musieť podrobovať Mm, požiadavkám stanovení smernici alebo ešte prísnejším požiadavkám v prípade, že toto zariadenie bude súčasťou kategórie A so všetkými rizikami a bezpečnostnými um, ktoré to môže zahrňať. Ďalej druhý problém uh, súvisí s povoleniami. Niektoré zariadenia buď fungujú bez povolení, alebo uh, niektorí prevádzkovateľia nevždy plnia všetky podmienky stanovené uh, dajme tomu pre zariadenia v kategórii A. Tieto problémy súvisia najmä s vydávaním povolení na úrovni príslušných orgánov. Ďalej tretí problém súvisí s rôznorodými prístupmi, ktoré využívajú členské štáty pri týchto kontrolných eh, zariadeniach a pri inšpekciách. Ďalej štvrtý problémový aspekt súvisí s tým, že um, externé núzové plány chýbajú um, v 25% prípadov zariadení, ktoré sú v kategórii A. No a v neposlednom rade, podľa údajov komisie v rokoch 2008 až 2014, bolo e, zistených 5 e, nehôd na úrovni EÚ a tiež bolo spustených 6 prípadov e, vo veci porušenia, pričom dva z nich ešte stále neboli uzavreté v novembri minulého roka. Ďalej bolo odporúčené aby problémové aspekty boli čím skôr napravené v členských štátoch, aby to členské štáty vnímali ako prioritu. Na základe dostupných údajov štúdia tiež vyhodnotila plnenie v kontexte hlavných troch kritérií, najmä relevantnosť, efektívnosť a účinnosť. Európska legislatíva o stracovaní a spravovaní banského odpadu zatiaľ ešte nie je uzavretá a dá sa však predpokladať, že um, sa plnenie týchto štyroch kritérií dosť výrazne líši v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem pekne zatiaľ za pozornosť. Ja teraz odozdám slovo svojmu kolegovi, doktorovi Eberhartovi eh, Kohodovi, ktorý priblíži konkrétne praktické aspekty eh, spravovania banského odpadu. Ďakujem pekne, pani Kalafilová. Teraz si vypočujeme doktora Eberharda Falka, nezávislého odborníka z Falk Scientific Advisory Services. Nech sa páči, pán Falk. Príjemné popoludne, dámy a páni. Vážená pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť Mám eh, mám pár niekoľkých minút prezentovať teda štúdiu, ktorá bola vypracovaná minulý rok. Ak sa mi podarí zvládnuť technológiu teraz. Dovolte mi na úvod také veľmi odvážne tvrdenie, pretože sa domnievam, že väčšina procesov ťažby a drvenia sú v zrelej fáze a, a sú bezpečné, ak sa riadia odporúčame v oblasti osvedčených postupov, ale skutočnosť je niekedy rozdielna, pretože v zmysle toho navrhnutia alebo dizajnu a nie ako vybudované alebo ako postavené, tak to často znamená, že dochádza k znižovaniu nárokov na fungovanie týchto technológií z dôvodu tak ekonomických tlakov, ako aj eh, neadekvátneho, nedostatočného regulačného dohľadu. Ďalším problémom sú staré eh, miesta alebo staré miesta ťažby, ktoré dostali licenciu ešte v čase, keď eh, nejaké predstavy o osvedčených postupoch boli veľmi odlišné Niektoré z týchto miest, ťažobných miest e, majú už desiatky rokov, ak nie viac. Tretím e, veľkým problémom sú e, tieto úložiska hlušiny a veľa problémov, s ktorými sa stretávame práve v Európe a s ktorými sa spájajú problémy, sa teda viažu na takéto úložiska hlušiny. Je to princípe e, taký istý problém ako v prípade hrádzi, ktoré zadržiavajú vodu. Vo väčšine prípadov nedokážeme inštalovať alebo nastaviť nejaké iné e, procesy, ktorým by sme predišli e, vzniku takéto hlušiny alebo takým, takýchto úložisk, ale môžeme to spraviť takým benigným, tak povediac. Jedna z ciest je znižovať objem alebo obsah vody v takýchto úložiskách. Každý dodatočný proces, ktorý zavediete, znamená investovanie energie, Treba teda postaviť oproti sebe riziko proti spotrebe energii a uhlíkovej stope. To všetko treba zosúľadiť. Ďalej musíme byť zacielenejší v rámci našej ťažby, ak sa to vôbec dá dosiahnuť. Teda neťažiť eh, teda ten materiál, ktorý nie je potrebný, tie suroviny a takisto e, nerobí to v, klasické, v rámci klasickej banskej paradigmy, kedy e, sa rob, ťažba robí pod zemou a potom sa to dostáva hore tá hornina. Tým, že procesy budú prebiehať pod zemou, tak môžeme e, znižovať takéto riziko, môžeme nechať veľa toho materiálu alebo súrovín pod zemou a vyhneme sa aj tej hlušine. Niekedy sú s tým však spojené technické problémy a takisto aj spotreba energie. Aké sú tie alternatívne metódy a nejaké zásoby, keď napríklad použijeme nejaké alternatívne typy rúd. Keď presunieme to spracovávanie e, podzem a aj tie reziduá, tak tým znižíme e, množstva toho, toho, tých úložísk, ktoré potrebujeme. Hlavne pokiaľ ide o tie úložiska hlušiny, niekedy dokážeme vyčerpať in situ e, tú, tú rúdu, Čiže nič nemusíme potom e, privádzať na povrch, e, jedine tie, tie, tie roztoky, ktoré boli použité na rozpustenie tej rudy. E, ďalej sú tam aj iné typy hornín, ktoré vieme vyťažiť, ak z ktorých plynie riadenie iných typov odpadov. To treba riešiť prípad od prípadu. Ak zmeníme niektoré procesy, ak to bude možné, tak tie, ktoré vedú teda k produkcii odpadu, tak Zmení sa ten prístup manažovania v porovnaní s tým e, súčasným. Hovorí sa o tzv. jednorazovej ťažbe, čiže ako na ťažba prebehne, tak všetko hodnotné sa vyťaží jedenkrát, e, pretože ide o to, že len raz sa e, ten vyťažený materiál dostane hore a tým pádom získam všetky tie hodnotné časti z tejto suroviny pre hospodárstvo. Často však sa takto vyťažia aj nechcené materiály alebo suroviny, ktoré potom idú do troposféry, ako sú ťažké kovy alebo radionuklidy. To treba primerane riadiť, radionuklidy, pardon. Ak budeme segregovať e, ten odpad, ktorý vzniká a ak budeme mapovať e, tie miesta, kde dochádza k likvidácii, tak je to stanovené aj v rámci smernice obánskom odpade, tak to umožní neskoršiu obnovu v rámci neskorších procesov v prípade, že tam budú nejaké zložky v tomto odpade, ktoré by sa mohli javiť zaujímavé pre hospodárstvo v istej fáze. Avšak všetky tieto nové procesy si vyžadujú systémové posúdenie, hodnotenie, hlavne v súvislosti s energetickými požiadavkami a musíme preukázať, že je tu čistý, čistý prospech, jasný prospech e, zo zmeny týchto reťazcových, e, hodnotových reťazcov a takisto, že nie vzniká tu e, riziko presunutia alebo e, že tu nie, je vystavené, nie sú vystavené riziku nejaké dodatočné nové skupiny a musí to byť realizovateľné aj v globálnom trhovom kontexte, pretože ináč si to neosvojí, to odvetvie. To vedie aj k tej paradigme obehového hospodárstva, ktorá je e, súčasťou programu, ale teda sa ním zaoberáme intenzívne týmto hospodárstvom. Každopádne treba si povedať aj na základe termodynamiky, že nie sú tu procesy, pri ktorých nedochádza k žiadnej strate. Musíme vždy teda počítať s istými stratami. Okrem toho, akákoľvek aktivita si vyžaduje vstupy, energetické vstupy, uzavretie toho cyklu si vyžaduje tiež energetické vstupy alebo vstupy energii teda samozrejme nie je teda možné dosiahnuť tzv. perpetuum mobile. Musíme si byť vedomí jednotlivých výhod a nevýhod. Musíme sa pozrieť na otázky, ktoré sa týkajú zachovávania zdrojov, efektívne využívanie našich minerálnych zdrojov a postaviť to proti napríklad uhlíkovej stope. Takisto sa musíme vysporiadať s komplexnými modernými materiálmi, ktorých recyklácia je ťažká, pretože majú vysoké energetické vstupy v rámci svojho zostavenia alebo v rámci tej charakteristiky potrebujú aj veľké množstvo energie na to, aby sa oddelili tieto zložky. Celkovo teda recyklovanie, vrátanie recyklovania mánskeho odpadu musí mať čistý prospech, e, musí z toho plynúť teda čistý prospech. E, musíme mať e, realizovateľný, a teda musíme mať existujúci a dobrý živý trh, ktorý dokáže absorbovať takéto nové produkty. Nemalo by z toho plynúť zvýšené, zvýšenie tej uhlíkovej stopy Takisto mali by sme kontrolovať potenciál e, presunutia rizika. Napríklad riziko e, uhlíkovej stopy proti rizikám e, iných, iných iného typu, ktoré plynú z takýchto odpadov. Opäť je potrebné prijať systémový a systematický spôsob posúdenia životného cyklu výhod a nevýhod a len ak dokážeme preukázať takéto globálne výhody, respektíve nevýhody, tak potom by sme mali podporovať takýto typ recyklovania, napríklad aj formou daňových stimulov. Čo to znamená pre politiky z môjho pohľadu? Treba si uvedomiť, že veľký e, počet týchto banských činností neprebieha len vo Európskej únii. Musíme mať teda predstavu o tom, čo sa deje v tretích krajinách. E, rozvojových krajinách a treba sa zamerať aj na to, čo sa deje na úrovni dovozu. Takže aj toto treba zohľadniť, keď uvažujeme o banskom odpade v Európskej únii. Keby sme sprísnili nariadenia a predpisy, tak by sa určite firmy presunuli do zahraničia, kde sú tie predpisy menej prísne. A to by znamenalo presunutie rizik pre životné prostredie a bezpečnosť do miest, ktoré sú oveľa viac zraniteľné než Európa. Zasahovanie na základe politík takisto znamená, že zasahujeme aj do myšlienky e, voľnej trhovej ekonomiky. To takisto treba zohľadniť. Takže vždy, keď niečo urobíme na úrovni politických rozhodnutí, musíme postupovať eh, komplexne a eh, vypracovať komplexné posúdenie životného cyklu a dopadu, aké, to znamená, aké budú dôsledky v rámci únie alebo mimo únie, najmä pokiaľ ide o tie nežiaduce dôsledky. A treba sa pozerať aj na časové horizonty, pretože možno budeme mať krátkodobé prínosy, ale dlhodobo to môže vytvoriť problémy pre hospodárstvo a takisto aj pre ľudstvo všeobecne. Ja by som teda na záver povedal niekoľko výrokov vyhlásení. Domnievam sa, že banská činnosť je pre e, priemyselné hospodárstvo nevyhnutná, najmä ak ide o hospodárstvo, ktoré musí rásť, aby bolo udržateľné. To vyžaduje viac energie aj materiálov, hoci sa snažíme o väčšiu efektivitu. Musíme takisto kompenzovať aj disperzívne straty v procesoch alebo v koncových produktoch. Príkladom je napríklad to, že máme autá a všetko, čo na aute je zhrdzavie, tak to už sa nedá zrecyklovať. To je veľmi jednoduché. Niečo podobné nastáva prakticky vo všetkých prípadoch používania materiálov. A to je taká tá, to je ten dôsledok, eh, na ktorý treba myslieť. A potom musíme mať systematickú analýzy E, tokov, materiálov a energií, aby sme vedeli, ktoré e, stratégie sú najefektívnejšie a najmenej škodlivé z hľadiska e, životného prostredia, aby sme zredukovali uhlíkovú stopu. Takže musíme vyvážiť vynaloženú energiu a ostatné typy ciele a zdroje, ktoré... A to takisto zahrania recikláciu. A nejde o to, aby sme robili alebo vytvárali nariadenia a predpisy, ale aj o to, aby ich e, tie regulačné orgány vedeli efektívne presadzovať. Mnoho mm, krajín obmedzilo napríklad počet regulátorov e, banskej činnosti a teraz už nemajú ľudský kapitál, ktorý má potrebné vedomosti, aby túto činnosť reguloval. To treba takisto zvážiť. A musíme pamätať aj na to, že ak chceme zaviesť e, alternatívne procesy, musia byť ekonomicky e, realizovateľné, v opačnom prípade ich priemysel neakceptuje a bude sa presúvať do zahraničia. Takže ďakujem vám a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 pokiaľ ide o implementáciu nariadenia. Takže teraz by sme e, chceli dať slovo spravodajcovi pánu Holvenimu. Ďakujem, pani predsednička, kolegyňa a kolegovia. Ja som veľmi rád, že, tento, že nastala táto chvíľa po dlhom, dlhom období prípravy v tomto výbore Envy. Nakoniec môžeme mať podrobnú diskusiu o o implementácii smernici o banskom odpade. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať e, tomu útvaru pre e, posúdenie vplyvu ex post za e, prieskum, ktorý vykonali najmä pani Karafilovej a pánovi Folkovi. Ďakujem vám za tú štúdiu, ktorú ste vytvorili. To nám veľmi pomohlo pri príprave návrhu textu ktorý máte pred sebou. Zároveň ďakujem za aktívne zapojenie tieňových spravodajcov a rôznych e, zainteresovaných strán, národných orgánov a zástupcov občianskej spoločnosti za vyjadrenia, stanoviska a konzultácie. A chcem počiarknúť rolu organizácie, organizácií zastupujúcich občianskú spoločnosť. Všetci veľmi významne prispeli k tejto správe o implementácii nastala výmena názorov s Európskou komisiou, to už bolo v novembri. A e, tie aktivity, ktoré sa týkajú e, aj stavebného odpadu, už dlho zaujímajú e, Európsky parlament už e, bolo napríklad predložených niekoľko petícií občanov z rôznych častí Európskej únie a parlament ich e, zvážil na pôvode tohto výboru, konal sa celý počet, e, celý rad vypočutí a rozpráv. Bolo prijatých mnoho uznesení v posledných rokoch a mnohé z nich hovoria o smernici ako o oblasti, ktorá je veľmi dôležitá, vyvoláva určité mm, obavy a vyžaduje to primeraný výskum a vyhodnotenie implementácie transponovanej smernice a to e, v rámci mm, aktivít e, výboru ENVY na preskúmanie tohto materiálu a Tie hlavné zistenia mojej správy sú tieto. Teraz budem pokračovať v maďarčine. Ak náhodou po maďarsky nehovoríte, tak prosím použite tlmočenie. Takže termín bol 1. maja 2018, pokiaľ ide o implementáciu smernice, ale členské štáty mal, počítali s určitými neskoreniami, pokiaľ ide o implementáciu a kvalitu, vzhľadom na konanie v e, dôsledku e, porušenia pravidiel nemôžeme očakávať, že sa všetkým členským štátom podarí e, implementovať smernicu v stanovenom termíne. Takisto je pravda, že praktická implementácia kontrol je takisto problematická. Na základe dostupných údajov sa zdá, že členské štáty zápasia s praktickými ťažkosťami, pokiaľ ide o vydávanie licencií, kontroly a takisto aj pokiaľ ide o externé plány. Všeobecné usmernenia komisie by mali situáciu zlepšiť a napraviť niektoré nedostatky, ako dúfame. Európska komisia schválila všetky tie implementačné opatrenia, ktoré sú potrebné na praktickú implementáciu smernice. Napriek tomu je teda jeden e, taký zásadný dokument a to sú e, usmernenia pre kontroly, ktoré ešte nemáme. Nie je k dispozícii taký jednoduchý rámec pre kontroly a jednotný rámec je potrebný na to, aby tie kontroly prebiehali všade rovnako. V opačnom prípade to bude, bude v jednotlivých členských štátoch odlišné a aj efektivita bude rôzna. Komisia by teda čo najskôr mala schváliť tieto usmernenia. Systém predkladania správ, ktorý máme, neplní tie požiadavky, neumožňuje sledovanie a hodnotenie na úrovni Európskej únie sú určité nedostatky pri zbere údajov a na úrovni dotazníkov. To by sa malo takisto čo najskôr napraviť, aby sa mohla vypracovať správa o treťom štádie, štádiu implementácie už v novom rámci a nie v tom starom rámci, ktorý vykazuje nedostatky. V súčasnosti napríklad nie, sú, nie je žiadna databáza k dispozícii, na základe ktorej by sa dal napríklad e, urobiť e, prehľad e, spracovania a zariadení na spracovanie odpadu v Európskej únii. Takže ja by som chcel vo svetle týchto faktov vyzvať, aby ste upriamili pozornosť na tie miestne komunity, e, ktoré sú možno vystavené e, e, tým negatívnym vplyvom takéhoto odpadu vzhľadom na efektívnosť nákladov sa pri implementácii v minulosti nevenovalo dosť pozornosti preventívnym opatreniam a neboli do procesu zahrnuté miestne komunity ani, ani miestne orgány. A tomu by sa teraz malo venovať viac pozornosti a na to chcem upozorniť. Banský odpad, ťažobný odpad predstavuje jednu tretinu celkového objemu odpadu v Európskej únii a smernica tomu podľa mňa nevenuje dostatočnú pozornosť. Spracovanie takéhoto odpadu zapadá do rámca e, obehového hospodárstva, ale e, táto požiadavka nebola súčasťou balíka z roku 2015, ktorý sa týkal obehového hospodárstva, ktorý e, vydala komisia. Malo by to byť zahrnuté do rámca obehového hospodárstva, ale na to je potrebná aj politická zmena. Je to otázka politického rozhodnutia, ktoré bude mať aj dôsledky na spôsoby spracovania banského odpadu a môže to mať pozitívne dôsledky aj pre životné prostredie a uhlíkovú stopu takéhoto odpadu. Podľa danej štúdie sú súčasné e- technológie na spracovanie odpadu efektívne a bezpečné a dostatočne rozvinuté, ale len v prípade, že sa využívajú podľa stanovených požiadaviek a pravidiel. Medzi plánom, ale skutočnými a skutočnými opatreniami však existuje určitá priepasť. To sú, súvisí s cenovou e, efektivitou a s prioritami v tejto oblasti. A v dôsledku toho sa niektoré ustanovenia nariadenia zanedbávajú Niektoré zariadenia už fungujú roky až 10 ročia podľa, podľa postupov, ktoré nie sú v súlade s tými najnovšími požiadavkami. A modernizácia takýchto zariadení by vyžadovala veľké investície. Domnievam sa, že ten najlepší e, že by sme sa mali zaoberať tým najlepším e, konceptom dostupných technológií, tak, aby skutočne tie postupy a technológie, ktoré sa využívajú, neboli tie zavedené, ale tie najmodernejšie. Mm, určite tu treba zmieniť aj uznesenie Európskeho parlamentu o ukončení používania niektorých e, e, ťažobných technológií Treba sa poučiť aj z výsledkov a dôsledkov používania takýchto technológií a dôsledkov um, spôsobu, ktorým sa ukladá odpadový materiál a, a nehôd, ktoré v tejto oblasti nastali. Takže nákladová efektivita a prísne nariadenia a predpisy v oblasti ochrany životného prostredia by sa mali skutočne dostať do popredia, aj keď to môže krátkodobo znamenať e, určité zníženie um, výnosov alebo spomalenie. Takže ja by som chcel napokon povedať ešte jedno. Pre mňa skutočným dôsledkom priemyselných e, nehôd v minulosti alebo skutočným dôvodom na tieto nehody e, bolo e, to, že tie e, orgány, ktoré boli zodpovedné a zodpovedné osoby jednoducho nepostupovali podľa e, platných princípov. Takže e, treba skutočne v prípade takýchto veľkých nehôd uplatňovať ten princíp, že znečisťovateľ platí. Je na čase, aby Európska únia prevzala svoj diel zodpovednosti e, v tejto oblasti. Ďakujem vám. Much, Ďakujem pekne, pán Holvení. Teraz pani Dali za SAD. Ďakujem pani predsednička a ďakujem aj zástupcom komisie za ich informácie. Vystupujem v mene pána Nikola Kapota, ktorý je našim tým spravodajcom a žiaľ nemôže byť dnes osobne prítomný. Teda ja budem prezentovať aj jeho stanovisko k tejto správe a tiež k tejto téme. Najskôr sa chceme poďakovať pánovi Holvenimu za vynikajúcu správu, ktorú predložil Zdá sa, že sa vyjadruje k všetkým najpodstatnejším aspektom smernice, o ktorú tu ide. Najzjavnejšou e, vecou podľa nás je e, otázka omeškania a tiež nízkej kvality plnenia a e, transpozície tejto smernice v členských štátoch. Je to teda neopodstatnené omeškanie, najmä vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch táto smernica sa implementujú už dlhšie ako tie plánované dva roky. Po väčšine prípadov je však aj povinnosťou komisie, a teda zlyháva aj komisia, pretože veľmi pomaly poskytuje poradenstvo a pokyny členským štátom. Mm, v tomto procese pán Nikola Kapoto chce tiež uvieť konkrétne príklady, kde článok 2 tejto smernice, e, kde sa zadefinúva rozsah pôsobnosti a tiež e, je tam viacero výnimiek, ale počet zariadení, o ktorých informujú členské štáty, ukazuje, že sa to neuplatňuje, nedržia vo všetkých členských štátoch v rovnakej miere. 11 členských štátov informovalo, že nemá e, zariadenia v kategórii A vo svojich hraniciach, e, ale ukazuje sa, že aj tu e, došlo k nesprávnemu výkladu tejto smernice. Pán Kaputo preto podporuje spravodajcu v tom, že on žiada komisiu, aby ne Um, odkladala poskytovanie poradenstva členským eh, štátom. Podľa článku 18 členské štáty predkladajú ďalšie informácie a tu pán Kaputo uvádza, že od nadobudnutia platnosti tejto smernice eh, všeobecné informácie o implementácii eh, už pokryli dvojročné obdobie a Zatiaľ nie sú k dispozícii porovnateľné údaje, nemáme totiž k dispozícii konkrétne e, pokyny k tomu, ako by sa e, mali predkladať správy. Až potom bude možné totiž zaviesť e, právnu povinnosť informovať. To isté platí aj pre kontrolné inšpekty. Aj tu má komisia veľmi zjavnú povinnosť. V článku 22 sa uvádza, že komisia má schváliť usmernenia o inšpekciách a kontrolách. Zatiaľ ešte nebol takýto krok prijatý a v dôsledku toho tieto ustanovenia sa interpretujú odlišne a tiež plne odlišne v členských štátoch. Ďalším aspektom, ktorý pán Kaputo vníma ako prioritu v niektorých členských štátoch, je vypracovanie externých núzových plánov pre všetky štruktúry zariadení v kategórii A podľa informácií od členských štátov. Približne 25 takýchto zariadení a štruktúr nemá splnené kritéria a tým pádom by sa im mohlo stiahnuť povolenie, vzhľadom na to, že nemajú k dispozícii externé núdzové plány. A ešte dve poznámky na záver. Jednak k obehovej ekonomike. Akčný plán a celý balík na túto tému, ktorú schválila komisia, neposkytuje žiadnu legislatívnu revíziu pre túto smernicu eh, banského odpadu. A tiež eh, v kontexte eh, obehovej ekonomiky pri otázke ťažby a prístupu k e, nerastom sa tiež neupravujú žiadne konkrétne aspekty, ako aj v otázke odpadu bez majiteľa. Tu pán Kaputo sa donieva, že komisia by mala tiež napraviť kroky a vyjadriť sa konkrétnejšie k týmto druhom odpadom, ktoré sú veľkým nebezpečenstvom pre ľudské zdravie, a pre životné prostredie. Ak dovolíte, pani predsednička, ešte vo svojom mene chcem položiť niekoľko otázok komisii. Dozvedeli sme sa, že komisia e, spustila konia vo veci neplnenia voči 18 členským štátom e, vzhľadom na to, že netransponovali správnym spôsobom túto smernicu do národnej legislatívy, ale mohli by ste, prosím, komisia uviezť aj ďalšie kroky, ktoré je možné prijať v tejto oblasti a v takýchto prípadoch. A ďalšia otázka, to súvisí s vyjadrením aj spravodajcu. Vo svojom uznesení z 5. maja 2010 Európsky parlament žiada e, o zákaz škodlivých technológií v banskom priemysle, ale komisia to zamietla s tým, že uviedla, že existujúca legislatíva je dostatočná v snahe pôsobiť preventívne voči nehodám a ďalším rizikám. V roku 2015 parlament prijal ďalšie uznesenie o ponaučeniach z nehody e, z roka 2010 z Maďarska. Domnievame sa, že tieto dva príklady e, nám dokazujú, že aj keď už máme platnosti smernicu, nedá sa e, vďaka nej zabrániť e, katastrofám a bude si to teda vyžadovať ďalšie doplnkové kroky. Preto prepracovanie nástroja zhromažďovania údajov je jednou možnosťou a tiež sa chcem opýtať, aké ďalšie kroky môže komisia pridať, aby posilnila platnosť tejto smernice v praxi. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Mark Demesmaker. Ďakujem, pani e, predsednička. Budem hovoriť po holandsky, ak dovolíte. Chcem sa poďakovať zástupcom komisie aj spravodajcovi. Mm, dosť e, rozsiahlo sa vyjadril k rozlišným témam vo svojom úvodnom vystúpení, preto ja sa vyjadrím len naozaj k niekoľkým podrobnostiam. Do veľkej miery s ním totiž súhlasím. Súhlasím aj s pánom Kaputom, ktorý e, po pani Dali Ehm, tiež eh, odovzdal svoj postoj. Myslím, že sa nedá preháňať význam ehm, nebezpečenstva rizikového odpadu z banského eh, sektora. Celkovo predstavuje eh, tento odpad 20 celkového odpadu v Európskej únii. Často sa hovorí totiž o veľmi tiež nebezpečnom odpade takejto povahy. Musíme venovať teda veľkú pozornosť sledovaní pohybu tohto odpadu a tiež snažiť sa o čo najvyššiu obehovosť ekonomiky. V novembri som už navrhol tri priority menej našej skupiny. Zlepšená implementácia existujúcej legislatívy, ďalej e, zlepšenie postupov v predkladaní správ a tiež zvyšená konsistencia a dôslednosť v plnení povinností orgánov členských štátov. Už predrečníci spomenuli, že usmerenia od Európskej komisie by boli správnym e, krokom v tomto prípade tiež spravodajca sa vedel v podobnom duchu. Vidíme, že v návrhu správy sa to dosť podrobne popisuje, čo je podľa mňa dobrý ehm, prvý krok. Vypočuli sme si aj prezentáciu o rozsiahlejšom procese hodnotenia, implementácie. Ja si veľmi podrobne prečítam túto štúdiu. A možno sa ešte vyjadrím neskôr prostredstvom pozmeňovacích návrhov. V každom prípade myslím si, že e, v správe sa už upremuje pozornosť na to najpodstatnejšie. E, ďakujeme pekne. Then um, another um, shadow rapporteur, Madame Konečná. Pani Konečná, e, Zague, želáte si vystúpiť? Ďakujem, pani predsedkynie. Uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať komisii za to, že predkladá niektorí údaje, ktoré nám zatiaľ ešte chýbali, ale tiež predovšetkým aj spravodajcovi, ktorý si myslím, odviedol veľký kus práce, podarilo sa mu zahrnúť do tejto správy všetko podstatné, na čo môžeme ďalej stavať. A pevne verím, že sa nám to aj podarí tak aby sme snáď konečne dokázali to, čo je podstatné a síce, že odpad z ťažby je naozaj skutočným problémom. Je tu totiž množstvo odpadu, um, ktoré je zabudnuté, neriešené, odpad, ktorý nedokážeme eh, správne obsiahnuť. Je teda cieľom tejto smernice je zaistiť bezpečné nakladanie s nebezpečným odpadom a z analýzy stavu implementácie od Európskej komisie vyplýva, že väčšina členských štátov už prijala opatrenia, ktoré sú potrebné na e, vykonanie smernice, ale aj tak sa musíme naďalej sústrediť na to, aby bola táto smernica správne implementovaná a tiež rovnako realizovaná vo všetkých 28 členských štátoch. K tomu budeme potrebovať harmonizované pravidlá vykonávania jedným z kľúčových prvkov pri vytváraní akéhokoľvek zariadenia s um, možnou rizikovosťou voči životného prostrediu je postup pri povolení takéhoto zariadenia s cieľom bezpečnej e, prevádzky. Musí žiadosť o povolenie obsahovať všetky údaje o všetkých e, relevantných premenných hodnotách či hrozbách. Iba na základe presných a správnych údajov môže eh, byť vydané e, toto povolenie s ohľadom na ochranu životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat. Tieto povinnosti by mali vyplývať z podobných, respektíve úplne rovnakých požiadaviek vo všetkých členských štátoch. Isté, že prísnosť e, či benevolencia týchto pravidel bude závisieť e, od konkrétnych aspektov jednotlivých zariadení, konkrétnych aspektov daného odpadu, ale Spoločným východiskom musí byť najvyššia možná úroveň ochrany zdravia a životného prostredia. Neustále sledovanie a kontroly priamo na mieste zohrávajú významnú úlohu v bezpečnej prevádzke akéhokoľvek zariadenia na spracovanie odpadov. Monitorovanie, ktoré e, vykonáva prevádzkovateľ, by malo byť dostatočne spolahlivé a tiež by malo byť dostatočne rozsiahle. Hovoríme tu totiž o relatívne lukratívnom biznise a ten sa týka veľmi nebezpečného odpadu. K tomu patrí aj možnosť ehm, zasahnutia v prípade kontrol tiež je potrebné zaistiť dostatočné finančné záruky pre náhradu škôd, e, ktoré môže spôsobiť e, toto množstvo rizikového odpadu, tzv. odkalištia a ďalšie nádrže sú totiž časovanými bombami a musíme si to otvorene e, povedať. Ako som už spomenula naposledy, je potrebné zamýšľať sa nad ťažobným odpadom a vnímať ho ako riadny odpad a riadne ho vnímať ako súčasť obehovej ekonomiky. Obehové hospodárstva tento odpad môže byť ešte stále zdrojom kvalitných materiálov, ktoré sa nám len hromadia na skladkách. Súčasný vývoj extrakčných ťažobných technológií by mohol posunúť túto recykláciu a maximálne využitie toho, čo už máme. Môžeme sa pozrieť aj na príklady. Fínskej spoločnosti Talvivaara Mining. Aj um, niektorí naši kolegovia sa priamo podielali na um, analýze e, tohto prípadu. To je ukážkový prípad zlyhania celého systému. Je potrebné predísť akýmkoľvek podobným situáciám a preto jediné, na čom sa musíme zhodnúť, je precízna implementácia a dostatočná záruka bezpečnosti. Uh, v prípade, že to nebude e, zaistené, tak bude potrebné zaistiť dostatočne robustné finančné záruky od ťažmi spoločnosti už vopred, alebo vôbec ani neumožniť prevádzku čohokoľvek, čo je e, potenciálne nebezpečné. Aj na to by sme mali mať právo, aj k tomu by sme mali dať členským štátom mandát. Ešte raz srdečne ďakujem spravodajcovi za jeho prácu a teším sa na diskusiu tieňových spravodajcov a a tiež na diskusiu s ním o konkrétnych aspektoch tohto návrhu. Tieto sme teda uzavreli e, kolo teňových spravodajcov a teraz pani Birder dostane slovo v rámci diskusie a rozpravy. Ďakujem pekne, a spravedlňujem nášho teňového spravodajcu. Tiež e, má problémy s dopravou, preto nemohol pricestovať Teším sa, eh, že nám spravodajca predložil svoju správu. Eh, chcem sa opýtať na niekoľko vecí, ak dovolíte. Konkrétne aspekty banského priemyslu je na kontexte eh, AKT, keď som pôsobila tiež ako komunálna politička. Ťažba na morskom dne, to je otázka, ktorá postupne naberá na dimenziách na celom svete. Nehovorím len o prírodných zdrojoch e, na pobreží Európy, ale aj na mnohých vzdialenejších miestach. E, takáto forma ťažby je veľmi lacnou záležitosťou a sú s tým spojené rôzne problémy. Napríklad na pobreží e, v Severnom mori je pravdepodobne veľa uhlia a je relatívne jednoduché ťažiť toto uhlie z morského dna a potom ho prevážať inám. A v iných regiónoch sú na pobreží, dajme tomu, rôzne iné látky, kobalt a podobne. Aj tu je veľmi lákavá a takáto forma ťažby. Chcem sa opýtať, či e, by táto smernica nemala obsahovať aj aspekty, ktoré sa týkajú e, takého druhu ťažby. Ďalej, keď som pôsobila ako E, komunálna politička. Mali sme u nás viacero skládok, e, ktoré 30-40 rokov boli zaplňané e, množstvom látok, ktoré už sa nesmú v súčasnosti umiestňovať na skládky, sú teda v podstate tam zakonzervované a ponechané tak. Neviem, či ste, dajme tomu, boli v Johannesburgu nedávno, pôda v okolí um, Johannesburgu bola kedysi práve takýmito skládkami pre e, banský odpad a teraz sa to však e, opäť otvorilo. Tieto skládky naozaj doslovne sa otvorili a niektoré suroviny z týchto skladok sa e, podarilo spracovať ďalej. Obávam sa, že skládky, ktoré sú na celom území Európy, bude tiež predmetom takýchto procesov. Je tam totiž množstvo rôznych surovín, surovín ktoré sa dajú druhotne využiť Chcem sa teda opýtať, či sa aj na toto pamätá v tomto návrhu. A e, v neposlednom rade, čo sa týka plnenia, to je vlastne relevantné pre všetku našu legislatívu, Ehm, je tu ehm, akási priepas medzi tým, čo my sa snažíme presadzovať tu v Európskom parlamente a tým, čo sa darí plniť v praxi. E, je zložité e, zaistiť dostatočné plnenie, e, je to ťažké pre komisiu, ale aj nástroje, ktoré existujú, objektívne posúdené, sú veľmi nedostatočné aj z časového hľadiska, aj z obsahového hľadiska a vôbec uh, riziku, ktoré je spojené s týmto sektorom. Spravidla vidíme, e, že ide o v praxi malé subjekty, e, ktoré sa zameriavajú na spracovanie e, tohto odpadu. Tieto malé subjekty, tieto malé zariadenia, podniky sa snažia dôsledne plniť pravidlá a pritom tí väčší hráči, tí nám prechádzajú cez prsty, na ne sa neprihliada tí často pravidelne dodržiavajú. Mala by som ešte mnoho iných otázok. E, Nepochybujem však o tom, že aj návštevný spravodajca ich bude e, komunikovať e, spravodajcovi na ďalších stretnutiach. Ďakujeme pekne. A teraz sa obraciam na expertov, či sa chcú vyjadriť k tomu, čo tu zaznelo v diskusii, v rozprave. Nech sa páči. Um, not... Nie som si celkom istý, či som pochopil vaše otázky, pretože mnohé z nich boli pripomienky. E, jedna z nich hovorila o ťažbe na oceánskom dne, morskom dne. Neviem sa k tomu vyjadriť e, nejako definitívne, lebo nie som expert na tento typ ťažby na morskom dne, ale sú aj iné medzinárodné nástroje, úpravy a regulácie ako MAPOL, niečo podobné to by určite v tom figurovalo, ale nie som expertom na tieto veci, takže nebudem sa radšej vyjadrovať. Vrátim sa teraz e, k tým sekundárnym zdrojom, hlavne pokiaľ ide o skládky alebo banský odpad. Ako som povedal predtým, čo potrebujeme je systémovejší pohľad na to, ako zásobujeme spoločnosť nerastnými surovinami a keď sa pozriete, čo sa deje na poli výskumu, a ja som vlastne aj súčasťou tohto výskumu, tak e, pracujeme týmto smerom, pretože sa zaoberáme a pozeráme na to, kde Európa získava svoje minerálne zdroje, ktoré zahrňujú tak primárne, e, tak z domácich baní, ako aj z baní, ktoré sú za oceánom, ako aj sekundárne zdroje, ako je napríklad banský odpad, alebo mestské skládky, alebo nejaké iné typy mestských úložisk. Takže je tam viacero projektov, ktorých som súčasťou, minimálne, ktoré sa zaoberajú touto záležitosťou a myslím, že musíme to v istej fáze, to je aspoň môj súkromný názor, musíme to zlúčiť s tou smernice o banskom odpade, pretože pravdepodobne pomerne rýchle, ako viete, e, sa dostaneme k e, takému štádiu, že už veci nebudeme nazývať odpadom. To sú zdroje, ktoré sú len dočasne niekde uložené, umiestnené, pokiaľ nie je pre ne nájdený nejaký, nejaká potreba, alebo pokiaľ nevznikne potreba ich použitia. Keď sa dostávame ďalej k otázke mapovania e, tých banských miest a miest na spracovanie, alebo teda takýchto oblastí, vznikajú tu problémy s definíciami a tá náročnosť zadefinovania, čo je vlastne taká bývalá, bývalé miesto ťažby. Viete to, vy ste zo Spojeného kráľovstva, ja som teraz z Nemecka. Máme napríklad niektoré oblasti alebo miesta, ktoré majú stovky rokov. Sú to v princípe sekundárne zdroje, lebo boli tam ťažené isté kovy v minulosti a teraz ešte stále samozrejme obsahujú niektoré kovy, o ktorých ľudia nevedeli v časoch primárnej ťažby, ale je pomerne ťažké identifikovať tieto nové kovy a otázka je, či to pokrýva ten rozsah smernice o banskom odpade alebo nie, či ich treba nahlasovať alebo nie. A myslím, že je veľa takýchto miest ťažby, kde je ťažké to určiť, kde sa to láme. Je to historické miesto ťažby, je to niečo, čo by sa malo nahlásiť, oznámiť postupne, s postupom času, keď budeme mapovať primárne a sekundárne zdroje nerastných surovín, nerastných materiálov v rámci EÚ, tak všetko tam to zapadne do tej mozaiky. V tejto chvíli pracujeme na projektoch, ktoré sa pokúšajú identifikovať a určiť tie minerálne zdroje verejne dôležité a ako ich môžeme eventuálne ťažiť a to zrejme vyriešiť niektoré z problémov za pánskymi odpadmi, s odpadmi z ťažby, ale mapovanie samotné je problémom a potom aj povolenie na ich vyťaženie. Pretože vy ste hovorili o tých e, mestských prímestských skládkach, tie pomerne často sa nachádzajú práve v takýchto mestských oblastiach alebo prímeských oblastiach a získanie súhlasu verejnosti na opätovnú ťažbu, aj keby z toho plynula nejaká výhoda, plynula no, výhoda pre širšiu spoločnosť, spoločenstvo, tak je to pomerne ťažké získať takéto povolenie. Takže máme tu taký viacrozmerný problém ktorý obsahuje tak technické problémy, ako aj problémy regulácie, ako aj problémy, ktoré sa viažú k akceptovaniu zo strany verejnosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ešte dostane slovo zástupca komisie, pán Langendorf. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ospravedlňujem sa za, nás, za náš neskorý príchod. Nevedeli sme, že príde k predsunutiu tohto bodu, ale ja dúfam, že kolegyňa mi dostatočne priblížila drevek diskusie, tak aby som vedel odpovedať na niektoré otázky. Niekoľko pripomienok k tej správe a k tomu uzneseniu, ak môžem. Podľa vás je to veľmi užitočné pre našu prácu a mnohé odporúčania, ktoré sú súčasťou toho návrhu uznesenia, tak to je už predmetom práce a aktivít komisie, ktoré prebiehajú. Takže je tam dobrý súlad medzi tým, čo robíme a medzi tými odporúčaniami. Pokiaľ ide o transpozíciu, bolo viacero problémov s transpozíciou a počas predchádzajúcich rokov sme to zredukovali, ale ešte stále sú tu tri členské štáty, ktoré majú problémy s transpozíciou. Veríme však skutočne, že čoskoro ich dokážu vyriešiť. Oni jednoznačne identifikujú tie problémy, ktoré identifikovali členské štáty v rámci transpozície a my sme sa zaoberali týmito vecami, takže to máme pod kontrolou, máme pocit. Pokiaľ ide o širšiu implementáciu smernice nad rámec transpozície a implementácie v teréne, samozrejme je možnosť, aby komisia prijala právne kroky, aby to dala na súd a vo viacerých prípadoch sme tie e, členské štáty žalovali ale ako odpoveď na jednu z otázok, ktoré zazneli, robíme veci aj nad rámec nejakých právnych krokov. My samozrejme sa angažujeme aj v mnohých veľmi široko koncipovaných aktivitách tzv. súladu, kde sú aj členské štáty zapojené a spoločne vnímame, aké, a teraz sledujeme, aké sú tam tie postupy v implementácii, aké ponaučenia si zobrali členské štáty. V 2017 tento rok sa má uskutočniť seminár. Všetci, ktorí majú záujem, samozrejme môžu sa zúčastniť a potom bude zverejnená štúdia po som seminári v druhej polovici tohto roka, kde budeme identifikovať tie osvedčené postupy, pokiaľ ide o implementáciu smernice o banskom odpade alebo ťažobnom odpade. Následne potom vypracujeme usmernenie, ktoré bude pokrývať kľúčové aspekty, kľúčové koncepcie smernice, tak aby sme zlepšili a teda zabezpečili e, lepšiu implementáciu v lepšom súlade s tou smernicou o ťažobnom odpade, čiže hráme, chceme hlavne monitorovať ten súlad a pokiaľ ide o tie inšpekcie alebo kontroly, tak ako to je navrhnuté aj v návrhu toho uznesenia, pracujeme na usmernení, ktoré sa bude zaoberať zlepšenými inšpekciami alebo kontrolami. Máme horizontálnejšie odporúčanie komisie o týchto environmentálnych inšpekciách, ktoré chceme doplniť o špecifické usmerenia, ktoré sa viažú k ťažobnému priemyslu, ktoré budú vypracované a dúfame, že aj schválené budúci rok. Ďalšia vec v rámci toho uznesenia sa týka informovania, vykazovania, podávania správ. Spomeniete si, že sme tu boli v novembri, kedy sme poskytli informácie o našej implementačnej správe ktorá sa týkala smernica, ktorá pokrývala implementáciu za posledné roky. My sme si vedomi, že sú tu isté obmedzenia, pokiaľ ide o spôsob, ako členské štáty informujú alebo podávajú správu o implementácii tejto smernice. Chceme to riešiť a to je súčasť e, projektu fitness e, projektu v rámci komisie, ktorý sa zaoberá všetkými environmentálnymi systémami, treba si uvedomiť, že informovanie v rámci tejto smernice má väzbu s inými povinnosťami na informovanie v rámci e, napríklad e, iných, iných teda smerníc a my sa pozeráme na to, ako by sme mohli tieto výkazy zefektívniť, ako sa e, znižiť tú administratívnu záťaž alebo eliminovať tam, kde je to nepotrebné a samozrejme získame veľmi užitočné informácie štúdiou o podpore súladu a takisto aj teda v rámci tej štúdie, do ktorej sme teraz zapojení. Pokiaľ ide o e, volanie po zakázaní kyanidu v ťažbe, na tú výzvu zakázať kyanid v ťažbe, tak ja sa odvolám na tú odpoveď, ktorú poskytovala komisia počas tých rokov v rámci E, odozvy na tú výzvu. Komisia sa v tejto chvíli domníva, že nie je potrebné zaviesť takýto zákaz vzhľadom na to, že samotná smernica poskytuje dostatočné záruky pre bezpečné použitie kianidu vrátane veľmi prísnych limitných hodnôt e, vzťahujúcich sa ku kianidu. A ja sa tu odvolám na odpovede, ktoré sme poskytli tak v roku 2012, 2015 a takisto nedávno v rámci reakcie na petíciu ohľadom záležitosti, ktorá bude, ak sa nemýlim, zajtra predmetom diskusie na výbore pety. Takže pokiaľ ide o tie otázky, ako som chápal, boli to otázky ohľadom netransponovania, či sú tu nejaké účinnejšie spôsoby, ako riešiť problémy, ktoré sa viažú k implementácii. Ako som povedal, paralelný prístup ide cestou podpory e, súladu a k tomu sa viaže aj e, nejaké právne kroky sa k tomu viaže tam, kde sú nevyhnutné. To samozrejme nemôže byť jediná reakcia, jediná odpoveď. Pokiaľ ide o ťažbu v rámci skládok alebo využitie sekundárnych zdrojov, otázka smernice o odpade z ťažobného priemyslu a jeho umiestnenia, alebo teda um-, umiestňovania do obehového hospodárstva. To sú veci, ktoré sme riešili ako špecifické veci v rámci plánu obehového hospodárstva, ktorý sa viaže k smernici Jednou vec z vecí je tá prebiehajúca aktivita, ktorá sa týka techník eh, najlepších referencií BREF. Takisto je práca, ktorá doplňa túto aktivitu BREF, ktorá doplňa tie osvedčené postupy, pokiaľ ide o obehové hospodárstvo a banský odpad. A takisto v rámci DigiGrow kolegovia pracujú na ťažbe eh, sekundárnych nerastov alebo rúd z banského odpadu alebo ťažobného odpadu, čiže aj tu nás sa deje veľa vecí a z toho vyplynú matateľné správy, ktoré budú vypracované v priebehu najbližšieho roka, predpokladám. Dúfam, že tým som odpovedal na niektoré z otázok. Ak sú ďalšie, tak eh, samozrejme rád eh, poskytnem ďalšie odpovede. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pani spravodajkyňa, Ja pán spravodajca, aby to uzavral. Nie, netreba. Dobre. Stačí by pán Kaputo? Nie, dobre. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám všetkým za túto rozpravu. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 14. február o 12. Tým vlastne sme uzavreli dnešný program a vidíme sa zajtra ráno o 9. Ďakujem veľmi pekne.